a požiadam spravodajkyňu, aby vystúpila na 4 minúty. Uh, you, right to... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o iniciatíva občanov Right to Water, to bol prvý príklad tak, takéhoto demokratického nástroja. Boli tu určité požiadavky a podarilo sa dosiahnuť 5,8 milióna podpisov. To znamená, že vidíme, že táto iniciatíva zbudila záujem občanov v Európe, pokiaľ ide o vlastníctvo a riadenie služieb ktoré zabezpečujú prístup k vode. Sám túto tému nemôžeme ignorovať, pokiaľ ide o našu krajinu Írsko, ktorú ste poznáte. Tam sú určité paušály, e, ktoré sa zaviedli za vodu. Viedlo to k najväčším protestom v histórii krajiny. Takže mm, sú tu určité snahy E, meniť systém, aj keď teraz to bol systém, ktorý sa týkal financovania prístupu vode prostredníctvom daňového systému. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako riešiť tieto veci sa tých najzrenteľnejších. E, pokiaľ ide o prístup k tejto iniciatíve, reakciu na ňu bola iba vám. Nebola tu dostatočná reakcia na požiadavky vyjadrené a v tejto iniciatíve boli tu slabé odpovede v tejto správe ja sa snažím lepšie reagovať na otázky občanov, ktorí stále čakajú na primerané kroky na úrovni EÚ a je smutné, že komisia zatiaľ nevypracovala žiaden legislatívny návrh, ktorý by sa týkal toho, že, že e, prístup k vode by sa stal ľudským právom. Toto bola kľúčová požiadavka Európskej iniciatívy Right to Water a komisia to doteraz žiaľ ignorovala. Ja som v tejto správe sa snažila napraviť situáciu, Uznávam, že pokiaľ ide poskytovanie služieb týkajúce prístup vode, je to prirodzený monopol a keď tam boli súkromné subjekty, ukázalo sa, že to nefunguje, nefungovalo a nebude to fungovať Jednoducho zisky by sa nemali vykonávať z verejných takýchto statkov, ako je voda. Všetky príjmy sa musia reinvestovať, aby zlepšila infraštruktúra, pokiaľ je prístup k vode. Nemali by ísť e, prospech vlastníkov alebo akcionárov. To znamená, že dôležitá, aby komisia rešpektovala právo členských štátov, aby si oni sami organizovali e, služby, ktoré sa týkajú vody. Dôležité sa opierať o skúsenosti v tejto oblasti. Dochádza to k municipalizácii týchto služieb to, čo milosti riadili súkromné podniky, teraz sa to vrátilo na komunálnu úroveň a sektor vody by sa nemal privatizovať. Chcem sa poďakovať za podporu, pokiaľ ide o e, kampaň Right to Water, chcem sa poďakovať za podporu poslancov progresívnych politických skupín. Som sklamaná, ako reagovala skupina EPP. EKR vypracovala alternatívne uznesenie, ktoré sa zameriava na silné a progresívne aspekty mojej správy, takže vidím, že tu bolo veľké úsilie, ale je to zatiaľ hanebné, takže uvidíme, ako zareagujú na to správu. Sú sú tu určité aspekty, ktoré sa týkajú napríklad aj toho, že komisia nedostatočne zareagovala na túto kampaň, potom je tu požiadavka, aby pristupuje sa stal ľudským právom, je tu kritika privatizácie služieb týkajúce prístupu k vody, je tu apel na komisiu, aby ostala e, neutrálna, pokiaľ ide o riešenie otázky vlastníctva. Celkovo ale to uznesenie, ktoré bolo vypracované, e, sa nakláňa smerom k súkromnému sektoru, takže chýbajú tu určité požiadavky, vypustili sa to určité pozitívne aspekty správy. To znamená, že sa to, ten dokument z 37 strán zúžil na 9 strán. Je to ako position dokument EPP a nereaguje sa na požiadavky zhruba 2 miliónov občanov, ktorí podpísali túto iniciatívu Takže nepodporu tých, ktorí sa snažia zabezpečiť to, aby prístup vode bol ľudským právom. Myslím si, že je dôležité, aby parlament zareagoval na túto iniciatívu primeraným spôsobom, aby sme reagovali na požiadavky európskych občanov. Ak sa presadí alternatívne uznesenie, ktoré nepodporuje kampaň Right to Water, tak e, predsa to bola tá iniciatíva, ktorá sa zameriava na to, aby politici mohli sa podiať otázkami, ktoré sú dôležité pre občanov. Ďakujem. Thank you. And now for one minute, Ms. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo na minútu pán Jakovič. Istra je jedna malá európska regia. Ďakujem. Pokiaľ ide o Chorvátsko, máme tu región Istria a ja si dobrým príkladom toho, ako sa môžu riešiť prístupy, e, služby prístupov k vode, je možné vyhovieť občanom. Totižto musíme si uvedomiť, že prístup k vode mal byť zákonným právom. Ide o vidiecké oblasti, kde 99% ľudí majú prístup k pitnej vode prostredníctvom verejných podnikov, ktoré spravujú vodné zdroje a funguje to vďaka verejno-súkromnému partnerstvu, ako aj vďaka solidarite občanov. Musím povedať, že aj keď ja som členom skupiny ALDE, som proti privatizácii e, služieb, ktoré sa týka prístupu k vode. Každý občan mal mať právo na prístup k vode, preto ja e, by som chcel zúrazniť to, že prístup bude sa zabezpečiť iba vtedy, ak budeme mať verejné podniky, ktoré budú toto, tieto služby správať. Nech sa páči, pán Turmes, jednu minútu. E, fast 2 milióny bürger. Ďakujem. Takmer 2 milióny občanov v Európe podpísali túto výzvu. Voda ako verejný statok, voda by nemala byť predmetom liberalizácie, privatizácie, hospodárskej súťaže, nemali by tam byť koncerny, ale mali by to byť verejné podniky, ktoré spravujú a potom eh, voda mala byť vyňatá z obchodných dohôd, aby nenastala situácia, že by nejaké svetové koncerny diktovali situáciu v sektore vody. Ja som bol toho názoru, že my v parlamente máme tu širokú väčšinu na podporu tejto iniciatívy, tak som to očakal, že to bude na výbere pre životné prostredia a som trošku smutný z toho, aký prístup zvolili EPP a EKR, že vlastne teraz e, chcú podporiť koncerny a požadujú to, aby aj v Európe sa liberalizoval tento sektor, privatizoval, vlastne aby to bol súčasťou CETA, TTIP, TESA, aby to bol súčasťou medzinárodných úplných dohôd. Pevne verím, že zajtra v rámci hlasovania budem môcť tomu zabrániť. Ďakujem pekne. Yes, Ďakujem pekne, pán Marias. Ja, Ďakujem pekne za slovo. Najprv by som chcel pogratulovať e, spravodajky tejto správe. Totiž to obsahuje všetko, čo sme mohli diskutovať v rámci vypočutia, ktoré sa uskutočnilo Limited SOS, Let's Save Water. Bolo to v Solúne pred mesiacom. Takže toto je skutočne výborná iniciatíva občanov, pokiaľ ide o túto tému vody. Myslím si, že je dôležité, aby komisia vyňala vodu z TTIP a Európa by nemala ísť cestou privatizácie e, služieb prístupu k vode. To sa musí týkať aj pre všetkým krajín pod memorandum, ako aj Grécka. A práve tu hrozí privatizácia v meste Solún. Takže je tu pozmeňujúci návrh EPP, kde bola snaha do istej miery zoslabiť túto správu. Je to absolútne neakceptovateľné. Ide predsa o vodu, odpadové vody. To všetko by malo byť právami občan tak, ako to vlastne v dohovore OSN. Now for one minute. Ďakujem teraz na jednu minútu pani Forenza. Presidente. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať kolegyni Bojlan za túto veľmi dôležitú správu. Ja pochádzam z Talianska, kde miliónov ľudí hlasovalo, že voda má ostať verejným majetkom. No a toto referendum nebolo vzaté do úvahy. Ja dúfam, že iniciatíva miliónov európskych občanov nedopadne rovnako. Ja som presvedčená, že je potrebné podporiť iniciatívu Right to Water, ktorá sa uberá práve týmto smerom. Ja myslím, že Európska únia už nemôže ďalej váhať a odkladať práva občanov na pitnú vodu. Je to jedno, jedno zo základných práv Európskej únie, ktoré treba presadiť. Je to veľmi dôležité pre demokraciu, demokratickú štruktúru únie a preto by komisia mala rešpektovať to, čo tu napísané. Takže dúfam, že skupiny a medzi skupiny tohto parlamentu a Eurobia. Ďakujem pekne. Pán Arnold na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Neskutočne neviem, ako hlasovať v tejto veci, pretože, pretože súhlasím s mnohými vecami, ktoré autor, o ktorých hovorí autorka. Viem, že hovor, súhlasím, že voda ľudské právo. Viem, že verejné služby musia byť vyňaté z dohody TTIP. To sa jednoducho nemá rokovať. Súhlasím s tým, že voda musí byť prirodzeným monopolom. A tiež mám obavy, zahraničnej pomoci a váhanie s dodávkami vody. A máme občianskú iniciatívu, kde viac ako 1,5 milióna občanov v Európe podpísali petíciu. A isto o tom hovoríme nejako 15 ľudí. Voliči na tomto kontaktovali, toto všetko podporujem, ale súčasne ako niekto, kto je proti Európskej únie z princípu, tak ma obavy o európske prostriedky, o finančných tokoch, takže skutočne neviem, ako budem hlasovať. Ďakujem pekne, aby som vám poradila vyspať, vyspať sa na to. A s týmto dodávam slovo komisárovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Vážené poslankyne poslanci, k mene komisie by som chcel poďakovať Európskemu parlamentu a konkrétne pani Bojlan za správu o ďalšom postupe nadvezujúcom na Európsku iniciatívu občanov Right to Water. E, komisia už reagovala. Vidíme, že voda je dedičstvo, nie je to obchodný produkt ako všetky ostatné. E, treba ju brániť, chrániť. Prístup je zaručený, aj keď mnohí ľudia tak berú. Komisia neustále zdôrazňuje, že dôležitým Dôležitou podmienkou poskytnutia prístupu k vode je zachovanie vodných zdrojov. A toto je základný kameň environmentálnej politiky EÚ, smernica EÚ o pitnej vode a čistení odpadovej vody, tak ako aj rámcová smernica o vode dávajú a stanovujú štandardy pre vodu a vytvárajú základ pre integrovaný manažment vodných zdrojov ako sa hovorí vo vašej správe, tak prístup k vode a k vody je ľudským, základným ľudským právom. No a 748 miliónov ľudí vo svete stále nemá prístup k bezpečnej pitnej vode a 2,5 miliardy ľudí nemajú prístup všeobecne uvedené. No a ja preto vítam všeobecný cieľ číslo 6, ktorý chce zaistiť e, prístup k vode pre všetkých. SDG tvoria jadro agendy po roku 2015. EÚ je pripravená zohrávať úlohu tak e, zahraničnej politiky, ako aj vnútornej politiky a dúfam, že sa nám podarí využiť dynamiku všetkými partnermi, aby sme zaistili všeobecný prístup v budúcnosti, ktorá nie je veľmi vzdialená. By som chcel zopakovať a pozíciu, a význam, pozíciu komisie, a význame prístupu k vode. Komisia uznáva význam vody ako verejného statku. Poskytovanie služieb je v zodpovednosti miestnych eh, obcí a samozpráv. Komisia objasnila princíp neutrality a pravidlá zmluvy vyžadujú EÚ, aby bola neutrálna vzťahov k národným rozhodnutiam, ktoré riadia vlastnícku štruktúru eh, vodárenských podnikov. Okrem toho práva EÚ uznávajú špecifickosť vody a služieb boli vyňaté z rámca smernice, no a princíp subsidiarity, ktorý sa týka výberu riadenia vodných zdrojov je plne uznávaný. To sa týka tiež obchodných dohôd. Žiadna obchodná dohoda EU neobmedzovala slobodu žiadneho členského štátu organizovať vo, e, verejné služby, vrátanie vody, tak ako si zvolia. TTIP e, nebude rozdielný. A po tretie, opakujem hľadanie komisie, aby tieto princípy zostali v centre politika a e, kladiem dôraz na správu výboru implementácie legislatívy EU komisia bude využívať existujúcu legislatívu a politiky na to, aby sme zvyšovali a zlepšovali prístup k pitnej vode pre celú populáciu, novou politikou a infraštruktúrnym financovaním. A dovolte mi ešte raz zdôrazniť pozitívny dopad, ktorý mala občianská iniciatíva tým, že otázky týkajúce sa vody, vodných zdrojov sa dostali vysoko na program. Komisia všetky výzvy zvažuje v kontexte viacerých opatrení, napríklad čo sa týka hodnotenia smernice o pitnej vode, a príprava iniciatívy e o vode a nachádzajúce revízii čo e, smernice o vode a dialog všetkých aktérov, vrátanie iniciátorov občianskej iniciatívy, o kvalite vody a služieb. Na záver by som rád dodal dôležitý element. Politika EÚ v oblasti vody umožnila prístup k e, pitnej vode a službám veľkej väčšine občanov EÚ. Stále stojíme pred veľkými výzvami. Členské štáty zohrávajú dôležitú úlohu pri implementácii legislatívy EÚ všetci musíme spolupracovať na to, aby bola dodržiavaná legislatíva EU pre vodu a tak zaistili prístup k čistej vode pre všetkých občanov v celej EÚ. Rátame s podporou parlamentu ambicioznejšie opatrenia na zapojenie občanov a zvýšenie transparentnosti. Tiež výzva No, prístup k čistej pitnej vode je veľmi vítaná a bude zohľadňovaná v budúcej práci komisie. No a čo sa týka Európskej iniciatívy občanov, som rád, že môžem povedať, že táto iniciatíva a inovácie, ktorú zavedla Lisabonská zmluva, dobre funguje a lepšie zapája občanov do tvorby programu EU. Avšak stále je tu priestor na zlepšenie A práve 2011, 2011 no, o občianskej iniciatíve no, bola zverejnená 31.3.2015. Komisia zhodnotila situácia troch rokov uplatňovania. Správa identifikovala mnohé problémy v súčasnom financovaní nástroja, základ na ďalšie diskusie a úvahy o tom, ako to zlepšiť. Komisia teraz čaká vstúpiť členských, všetkých aktérov, vrátanie správ z vlastnej iniciatívy, Európskeho parlamentu a Európskej občianskej iniciatíve. západe na analýzy komisie o tom, ako zlepšiť fungovanie Európskej občianskej iniciatívy a ako čo najviac efektívniť tento nástroj. Komisia sa teší na ďalšiu spoluprácu s parlamentom o týchto dôležitých témach a nadväznosť na Európsku iniciatívu občanov a na Right to Ďakujem pekne. Pán komisár, v správe sa bude diskutovať a hlasovať zajtra. A zase